návrhu príslušného nemeckého orgánu k zrušeniu imunity pána Jurgena Kreutzmana podľa článku 6 odsek 2 rokovacieho poriadku. Bude tento um, návrh postupený právnom výboru na